Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Dúfam, že ste pripravili na druhú časť našej schôdze. Začneme dnes hlasovaním. Máme dostatok eh, poslancov prítomných, máme teda eh, zabezpečenú uznášania schopnosť. Budeme eh, hlasovať. Ešte predtým však niekoľko poznámok, ak dovolíte. Chcem pripomenúť koordinátorom a skupinám, že očakávame presné čísla hlasujúcich v priebehu hlasovania. Za EPP je to 13 hlasujúcich, za socialistov 12, za ECR traja hlasujúci, ALDE skupina má 4 hlasujúcich a GUE troch, zelený dvoch a skupina e FDD troch hlasujúcich. Teda len aby nevznikal potom zmetok v priebehu hlasovania. Máme tu veľmi významnú správu. Ako viete, každé tri roky komisia zverejňuje správu o politike súdržnosti. E, táto e, šiesta správa za rok 2014 e, sa venuje predchádzajúcej generácie politike súdržnosti z roka, rokom 2007 až 2013 a taktiež sa pozerá na novú generáciu 2014 až 2020 tejto politiky súdržnosti. Taktiež stanovuje, ako sa podpora presunie z veľkých infraštruktúrnych projektov na oblasti ako napríklad energetická účinnosť, zamestnanosť a malostredné podniky regi taktiež vypracúva spravodajské iniciatívy tak, aby parlament mohol stanoviť politike, stanovisko k politike súdržnosti a to v čase, keď sa mení generácia politiky súdržnosti. Vo februári náš spravodajca pán Dojč vypracoval svoj návrh správy. Lehota bola 12. marca. Na pozmeňujúce návrhy prišlo ich 170. 5 výborov vypracovalo stanoviska a to prinieslo ďalších 127 návrhov na zmenu. Pravodajca taktiež navrhuje celý rad kompromisných pozmiacich návrhov. Je to ešte jedna ďalšia malá poznámka, len pre vašu informáciu. Napokon výbor EKON neschválil svoje stanovisko k tejto správe. Ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, Chcem dať slovo spravodajcovi, aby predniesol záverečné poznámky a ešte spomenieme, že dávam slovo iba spravodajcovi, nebudeme otvárať diskusiu opätovne. Takže spravodajca dostane slovo a potom budeme hlasovať. Nech sa páči, pán Dojč. Köszönöm a szót, kedves eh, elnök úr, tisztelt! Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, drahí kolegovia. Nechcem zneužívať situáciu a mm, už dlho sme sa vlastne nevideli a ja ako spravodajca nechcem byť príliš rozvláčny, ale pokiaľ ide kolegov z tohto výboru aj z ďalších výborov. Ja chcem poďakovať za vašu spoluprácu a myslím si, že spoločne sme odviedli naozaj veľmi dobrý kus práce a chcem sa predovšetkým poďakovať tieňovému spravodajcovi. Spolupráca s ním bola excelentná a nám sa podarilo nájsť kompromisné riešenia na to, aby sme E, našli zhodu. A tento text, ktorý tu máme, nemyslím si, že by e, teraz bolo vhodné prejsť všetky hlavné prvky tohto e, textu. Ja chcem len poďakovať za vaše úsilie a ja teda dúfam, že budete s tým súhlasiť. Podľa mňa amelyik kiválóan rögzíti a ciklusunk elején. Myslím, že e, správa veľmi dobre e, vystihuje e, to, aké spoločné stanoviska máme tu v tejto fáze v úvode legislatívneho dobia, čo teda bolo významné v minulosti a čo bude významné v budúcnosti politiky súdržnosti. Máme ešte pred sebou aj ďalšie dokumenty a tie tiež vysielajú veľmi jednoznačný signál pre našu politickú prácu. Myslím si teda, že e, môžem povedať, že do hlasovania ideme s istotou a s presvedčením. Ďakujeme pekne. Teraz e, pristúpime k hlasovaniu. Potom, čo sa zhrnul diskusiu a predniesol svoje záverečné slova, odsek 1, návrh 22. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Na 23 je týmto bezpredmetný, ďalej 24, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Návrh 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 27 v dvoch častiach na požiadanie skupiny zelených. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa, musíme to overiť, nech sa páči, hlasujte. Roll. Okay. All right. Electronic, uh, the vote is open. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 25 hlasov za, 13 proti. Prijaté. Návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 30. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 31, kto je za, proti, zdržali sa, musíme sa uveriť. Hlasujte prosím o návrhu 31. Konec hlasovania. Schválené. 25 hlasov za, 13 proti. Ďalej, návrh 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo prijaté. 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 39, kto je za? Prepačte. Návrh 38, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pristúpime ku kompromisu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Kompromis číslo 1 bol schválený ďalej. Prejdeme k návrhu 47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 48. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 52. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 53, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté. Chcete si to overiť? Dobre, nie. Ďalej návrh 54. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté, ak sa nemýlim. Ďalej 55, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 57, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 60 kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 61, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 62, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Mm, ďalej návrh 68. Kto je za? osem. Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 74. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 77, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 78, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 79. Prepačte, tento je bezpredmetný. Návrh 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 82. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 83, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 84, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85, Hlasujeme spolu o návrhoch 85 a 86. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 87 je bezpredmetný. A nie. Takže hlasujeme aj návrhu 87. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 88. Aha, ten bol stiahnutý, dobre. Pavel Karsel ho stiahol, takže návrh 88 chcem zachovať. Dobre, takže hlasujeme o návrhu 88 a 89 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 3. a kompromis 3 je bezpredmetný. Pristúpime teraz k ku kompromisu 4. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, kompromis 5. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 107 je bezpredmetný. Ďalej, návrh 108 Pavla Kasel. Stiahujem ju. 108 stiahu. OK, it's true. Dobre, ďakujeme. Takže návrh 109. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 110 je bezpredmetný. Nie, nie je bezpredmetný. Návrh 110. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 111. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 112, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 113, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté. 114 v dvoch častiach na požiadanie skupiny zelených. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 115, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej prejdeme ku komprom... k návrhu 125. Návrh 125. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 126 spolu so 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté návrh 128. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. vrch 129, kto je za? Proti? Musíme sa overiť. Hlasujeme elektronicky o návrhu 129. Prosím, hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. I have one more. Because the machine tells me. Because the machine tells you. I'm sorry about the machine. We... Skupina GUE mala, zdá sa, jedného najvyššieho hlasujúceho, majú však pritom iba troch. Takže e, budeme to hlasovanie opakovať. Hlasujeme elektronicky, opäť o návrhu 129. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 33 hlasov za, 5 proti. Kolegovia zo skupiny GUE, vidím, že ste tu len traja. Neviem, ako je to teda možné. Zdá sa, že je chyba v zariadení. Ďalej návrh 130. Aha, ten je bezpredmetný. Nasleduje návrh 131. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 132. Kto je za? Tento návrh je bezpredmetný tiež, prepačte. Ďalej návrh 133. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Sto tridsať štyri. Návrh 134. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 135. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 136. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 137 kto je za? <clears throat> Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz prejdeme k 144, návrh 144. Za? Proti? zdržal sa, zamietnuté. 145 irrelevantné, kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz návrh 150 za, proti, zdržal sa, Musíme si to preveriť. Takže elektronické hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Ak aj jedno je za, je to 17 za a 22 proti, takže zamietnuté. 152 za, proti, zdržal sa, prijaté. 154, trojka irrelevantné, 154 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 155 za, proti, zdržal sa, prijaté. 156 za, proti, zdržal sa, prijaté. 157 za, proti, zdržal sa, prijaté. 158 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 159 vypadáva, 160 teraz za, proti, zdržal sa, prijaté. 161 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 162 vypadáva, takže 163 sa stiahol, takže 164 za, proti, zdržal sa, prijaté. 165 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 166 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 167 za, proti, zdržal sa, prijaté. 168 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 169 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 170 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh odôvodnení číslo 1 za, proti, zdržal sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržal sa, to si musíme preveriť. Pozmeňujúci návrh 2. Elektronické hlasovanie, prosím, hlasujte teraz. Končím hlasovanie. Je prijatý. 23 za, 16 proti. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti zdržal sa, zamietnuté. Návrh 4, za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 5, za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 6, za, proti, zdržal sa, prijaté Musíme si to preveriť elektronicky. Šestka elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 28 za. Návrh 7 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 8. Pani predsednička, stiahujem pozmeňujúci návrh 8. Thank you very much. We go to amendment 9. Teraz pozmeňujúci návrh 9. E, Odpovodnenie A nové za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 11, za, proti, zdržal sa, prijaté. 12, za, proti, zdržal sa, myslím, že je to prijaté. 13, e za, proti, prijaté. 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 16 za. A, pa, pardon, irrelevantný, prijali sme 15. Prepačte, 17 za. Proti. Toto si musíme priver- preveriť. Pozmeňujúci návrh 17, elektronické hlasovanie otváram. Hlasovanie. Končím. Je to prijaté. 20 hlasov za a 19 proti. Teraz prejdeme k 18. Za. Proti. Zdržalo sa. Zamietnuté. 19. E, je bezpredmetný? Nie, nie, nie je bezpredmetný, pretože sme neprijali 18. Takže hlasujeme 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 20. Ústny návrh. Chcete nie? Dobre, takže je niekto proti úsmemu? Takže ideme hlasovať o ňom. 20 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 21. O tom nebudeme hlasovať. O tom nehlasujeme. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhoch z výborov. A sme pripravení? Áno. Takže načneme s návrhom výboru pre rozpočet. Je to návrh číslo 1, ktorý je bezpredmetný, pretože je v ocekoch 1, 2, návrh 2. Ehm, je tiež bezpredmetný, lebo sme prijali kompromis 2. Návrh číslo 3. Taktiež e, irrelevantný. Návrh číslo 4. O tomto musíme hlasovať. Súvisí to s návrhom ITRE, takže hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh O tom musíme tiež hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh 6 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh 7 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh 8 vypadáva. Áno. Návrh 9 musíme o ňom hlasovať. Takže hlasujeme o deviatke za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 11 vypadáva a 12 taktiež. A návrh 13 hlasujeme za, proti, zdržal sa. To si musíme preveriť. Návrh 13 e, výboru pre rozpočet, elektronické hlasovanie. Hlasujte teraz, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz návrh 14 výboru pre rozpočet. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prechádzame k návrhom výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky. Návrh A vypadáva vzhľadom na predchádzajúce výsledky hlasovania. Návrh B. O ňom budeme hlasovať. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. C výboru pre zamestnanosť za, proti, zdržal sa, prijaté. D. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. E. Hlasujeme, kto je za, to je proti? Zdržal sa? Musím si to preveriť. Čiže návrh E výboru pre zamestnanosť a občianske hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh F vypadáva a Teraz pokračujeme s ďalšími číslami. Prechádzame k návrhu 1, ktorý vypadáva, návrh 2. O tom musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Návrh 3 vypadáva, lebo kompromise sme prijali. Návrh 4. Ideme hlasovať za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 5. Za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 6. Hlasujeme za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 7 čiastočne pokrytý kompromisom 6. Hlasujeme za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 8. Hlasujeme za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 11 je čiastočne už zahrnuté, tak to je zahrnuté, vypadáva, 12 vypadáva, aj 13 vypadáva. Teraz sa dostávame k 14, tá tiež vypadáva, kvôli 37 a teraz prechádzame k 15. Za proti, zdržal sa, zamietnuté. 16 vypadáva, 17, návrh 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 18 vypadáva, vzhľadom na kompromis 5 a návrh 19 tiež vypadáva z toho dôvodu kompromisu 3. Takže je to naša chyba. Musíme hlasovať o 19. Prepačte, pomýlila som sa za. Proti. Zdržal sa. Myslím, že je to zamietnuté. Takže teraz prechádzame k vý, návrhom výboru pre priemysel, výskum a energetiku ITRE. Áno, nech sa páči. Mám jednu otázku k 19. MPL 19. Ten celý článok sme vypustili. Prečo máme teda hlasovať o niečom e, k článku, ktorý sme vypustili? Áno, minus minus je plus. Mohli by ste to prosím preveriť, či vôbec musíme o, to, o mp 19 hlasovať, keď sme ten celý článok vypustili? Dobre. Takže vysvetlenie sekretariatu je, ide o to, že je to v stanovisku ako samostatný text, áno? Sú to návrhy, ktoré sa netýkajú toho konkrétneho článku. Je to v stanovisku. Takže to máme dvojité zamietnutie. V každom prípade je to zamietnuté na druhu. Môžeme teraz pokračovať s návrhmi výboru ITRE. A návrh 1 vypadáva, návrh 2 tiež vypadáva, trojka vypadáva, štvorka, o to musíme hlasovať. Hlasujeme o štvorke výboru ITRE za proti, zdržal sa, prijaté. Peťka je zahrnutá v ocekoch 14, vypadáva návrh 6. O tom hlasujeme za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 7 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 8 vypadáva. A teraz ideme hlasovať o deviatke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Desiatka za. Proti zdržal sa, zamietnuté. Jedenáctka za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dvanáct za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Trináct za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 15 vypadáva, 16. O tom budeme hlasovať, 16. Výboru ITRE, kto je za? Proti? Zdržal sa? Musíme si to preveriť, lutujem. Takže 16. ITRE, elektronické hlasovanie otváram. Končím. Ešte nie. Ešte sa neotvorilo hlasovanie. Otvorte hlasovanie elektronicky. Zamietnuté. a že nevidíte výsledok, takže tu je výsledok. Zamietnuté. Návrh 17 vypadáva, návrh 18 vypadáva, návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 21 vypadáva a 22 vypadáva. A teraz budeme hlasovať o 23. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A Teraz návrhy výboru pre kultúru a vzdelanie, vzdelávanie. Návrh 1. Hlasujeme. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Dvojka vypadáva. Áno. Aj trojka vypadáva. Teraz štvorka, o hlasujeme. Za, proti, zdržal sa, prijaté. Peťka, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Šestka, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Osmička za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Desiatka vypadáva. Jedenáctka, o tej teraz hlasujeme, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 12 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 13 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 19 vypadáva. 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 22 vypadáva. Áno. Takže vypadáva. Dobre, prechádzame k návrhom výboru o právach žien a rodovej rovnosti. Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Takže nemôžeme robiť eh, hlasovanie v bloku. Žiaľ, sú tu aj pluska môžeme mať blokové hlasovanie v bloku až po 14. Tam je prvé plusko. V 14. je prvé plusko, čiže 1 až 14 by sme mohli mať v bloku. Teda A až 14, tým by sme ušetrili čas. Je to priateľné? Mohli by ste nám vysvetliť, sú tu ďalší ešte, ktorí by chceli mať hlasovanie v bloku? Takže návrh je hlasovať v bloku. Nie, my sme proti tomu. Takže hlasujeme. Návrh A. Za. Proti. Zdržal sa zamietnuté, B za, proti, zdržal sa, zamietnuté, C za, proti, zdržal sa, zamietnuté, D za, proti, zdržal sa, zamietnuté, E za, proti, zdržal sa, zamietnuté, F za, proti, zdržal sa, zamietnuté. G za, proti, zdržal sa, zamietnuté. H za, proti, zdržal sa, zamietnuté. I vypadáva. J je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. K za, proti, zdržal sa, zamietnuté. L za, proti, zdržal sa, zamietnuté. M za, proti, zdržal sa, zamietnuté. N za, proti, zdržal sa, zamietnuté. O za, proti, zdržal sa, zamietnuté. P za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 1 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7 za, 8 proti, zdržal sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. 15 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 23 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 24 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 25 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 26 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 27 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz máme koneč, konečné hlasovanie Elektronicky prosím. Otváram hlasovanie. Hlasujte teraz. Končím hlasovanie. Takže tu máme takýto vynikajúci výsledok. 32 za, 1 proti, 6 sa zdržali hlasovania. Ďakujem spravodajcovi, ďakujem aj celému výboru za dobre odvedenú prácu. Ďakujem kolegovia. A teraz budeme pokračovať v našom druhom hlasovaní ešte. Minulý rok komisia prijala oznámenie o integrovanom prístupe ku kultúrnemu dedičstvu. Kultu, výbor pre kultúru a vzdelávanie vypracúva iniciatívnu správu a regi k nej pripravuje stanovisko, lebo politika súdržnosti je dôležitým zdrojom financovania kult, projektov kultúrnej infraštruktúry. Rokov 2007 až 2013 koheznej politiky, Európsky fond pre regionálny rozvoj investoval 6 miliard eur do kultúrnych projektov, čo je 15 krát 15 e, násobok rozpočtu za obdobie 2008 až 2013 pre kultúru. Našim spravodajcom je pani Kozolino. V marci predniesla návrh stanoviska do 30. apríla sme dostali 57 pozmenujúcich návrhov, spravodajkyňa navrhla ďalších 13 kompromisných návrhov a môžem teraz navrhnúť, aby sme začali rovno hlasovať. Alebo chcete niečo povedať? Nie. Ďakujem. Takže prejdeme rovno k hlasovaniu. All right. We begin with the... Takže teraz kompromis 1 za, proti, držali sa, prijatý. Teraz prejdeme ku kompromisu 2. Nie, ospravedlňuje sa predsednička k pozmenujúcemu návrhu 2. To bol taký môj sen. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? proti, držali sa, zamietnutí. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Štvorka, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 2 Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Šesť až 12 odpadajú, kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, Prejdeme ku kompromisu 4, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržali sa prijatí Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 33, prvá časť. Hlasujeme teda v dvoch častiach o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá, časť 2 Nie. Pozmenujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz máme návrh 35 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 8 za, proti, Držali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 12, za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmenujúci návrh 57. Máme tu žiadosť o ústny pozmenujúci návrh. Je niekto proti? Nie. Hlasujeme o 57. s ústnou zmenou. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 38 za. Gratulujem pán Kocelino. Ďakujem vám všetkým kolegovia. We took our few minutes between the vote and continuing the job of the... A teraz budeme pokračovať v našej práci. Yes, the next, the next point. Ďalej nasleduje v programe výmena názorov s pánom Jose malueno Fernandesom, ktorý je hlavným spravodajcom o rozpočte na rok 2016. Veľmi ma teší, že ho tu môžem privítať na našej schôdzi. Ďakujeme za to, že ste prišli, pán Fernández, hlavný spravodajca pre rozpočet na rok 2016. Má teda na starosti rozpočet komisie až do výšky 95 celého rozpočtu EÚ. Tak ako v minulosti, pán Fernández chce úzko spolupracovať s výbormi, ktoré majú na starosti jednotlivé politické oblasti. Politika súdržnosti predstavuje zhruba tretinu celkového rozpočtu komisie. Teda teší nás, že tu môžeme privítať pána Fernandesa dnes medzi nami, aby sme diskutovali o budúcom rozpočte. Toto je prvá výmena názorov návrh um, o rozpočtu už komisia schválila. Teraz eh, vám dám slovo našou tieňovú spravodajkyňovej pani Spiraky. Aj ona je tu prítomná, pripravená diskutovať. Nech sa páči, máte slovo, pán Fernández. Vážená pani predsednička, ďakujem. E, Prišiel som, už máme návrh e, rozpočtu prijatý, ale prišiel som, aby som si vás vypočul, vypočul si vaše rady, aby som pripravil ten najlepší návrh rozpočtu, aký očakávajú občania. Pripomínam, že rozpočet EÚ je zhruba 1% GNI. Je to e, investičný rozpočet 94, e, máme iba 6% a 6% iba na administratívne e, percenta, teda 94 investície, 6% administratíva. Pokiaľ ide o regionálnu politiku, táto, tento výbor veľmi dobre vie, že tretina rozpočtu ide na koheznú politiku a na regionálnu politiku, kde máme kohezné fondy, kde máme FEDER, Európsky fond pre regionálny rozvoj. Naše priority. Našou prioritou je to, aby regionálna politika pomohla našim prioritám. Hlavné e, posolstvo a hlavná e, priorita to sú tzv. 3E, zamestnanosť, podnikanie a a e, duch podnikania a máme tu programy, ktoré sú jasne prepojené s horizontom 2020, s Erasmusom Plus pre mladých a v novom operačnom programe kohezná politika, politika súdržnosti pomáha e, na týmto cieľom. Politika súdržnosti je tiež politikou, e, ktorá má podporovať inteligentný a trvanlivý udržateľný rast a takisto aj inkluzívny rast. E, cieľom je tiež e, interná solidarita a teritoriálna e, kohézia. To je veľmi dôležité. Ale aj vonkajšia solidarita. Nemôžeme zabúdať na to, čo sa deje za našimi hranicami a nemôžeme zabudnúť, že tento oddiel 4 pre rozvojovú a humanitárnu pomoc je tiež veľmi dôležitý. So zamestnanosťou, s vnútornou a externou solidaritou my môžeme potom vlastne k tomu pripojiť aj cieľ bezpečnosti. Toto je posolstvo, ktoré vám chcem odovzdať a my by sme boli radi, keby v roku 2015, keby sa problémy s rozpočtom nie, aj keď nie celkom vyriešili, ale aby boli aspoň návrhy e, dobre prijaté komisiou a radou. Budem hovoriť o platbách, ale to je diskusia, ktorá je skutočnou no hanbou pre inštitúcie, pretože platby, platobné prostriedky e, prichádzajú ako niečo normálne po záväzkoch a my musíme e, splatiť to, čo sme e, odsúhlasili. My nemôžeme potom diskutovať o otázkach platieb, pretože to je logický a bezprostredný dôsledok záväzkov platobných a platby sú takisto e, dôkazom flexibilnosti európskej politiky a niekedy rada príjme záväzky e, v nádeji, že to nebude fungovať. A dôkaz, že členské štáty, a najmä pokiaľ ide o oddiel NB, o politiku súdržnosti, ktorá prebieha, tak tam sú záväzky, ktoré sa príjmajú, E, sú plnené a, ich, a je to vlastne aj pôvod tých pladieb. E, toto nie je problém oddielu MB a súdržnosti. Súdržnosť rešpektuje pravidlá Problémom je, že nemáme dostatočné finančné prostriedky na to, aby sme zaplatili to, čo musíme zaplatiť. To je skutočná pravda. E, je rok 2015, máme veľa operačných programov, ktoré ešte neboli spustené a je veľmi ľahký spôsob, ako sa vyriešia otázky platieb. O neskorenie týchto programov my vidíme, že je rok 2015 a ešte stále splácame minulosť. Mali sme 24,7 miliard eur nezaplatených pohľadávok. Na konci tohto roku komisia očakáva 20 miliard nesplatených záväzkov. To je číselný údaj, ktorý ja považujem za enormný. Ale pokiaľ ide o prvky plánu, ktorý komisia predložila v roku 2016, komisia predpokladá pokles eh, nesplatených eh, záväzkov na 2 miliardy. My musíme za, rešpektovať naše záväzky a rešpektovanie záväzkov znamená rešpektovať finančný, viacročný finančný rámec. A politika súdržnosti nie je problém. Ja trvám na tom, že problémom je, že nemáme dostatočné finančné prostriedky na platenie záväzkov. A to je zlý signál pre občanov, pretože keď príjmeme rozpočet, ktorý nedisponuje dostatočnými prostriedkami na platby, čo robíme potom, musíme robiť opravné rozpočty. A opravné rozpočty, čo to znamená v hlavách občanov, e, že parlament žiada viac peňazí, E, a tieto opravné rozpočty, vlastne to znamená viac peňazí, ale v podstate to nie je žiadosť o väčšie sumy peňazí. Opravné rozpočty e, my žiadame o jednoducho o prostriedky, aby sme mohli splatiť naše záväzky. My urobíme všetko preto, aby e, to nespochybnilo naše politické priority a to sú priority, ktoré musíme na ne dohliadať. Keď sa pozrieme na rozpočet na rok 2016, my sme, ja som strátil veľa času tým, že hovorím o platbách, ale um, vlastne platby ako problém by vôbec nemali existovať. E, to, tie by mali byť logickou dôsledkou záväzkov. A pokiaľ ide o kalendár na rozpočet, vychádzame z princípu, že musíme túto otázku vyriešiť minimálne preto, aby sme nezabránili správnemu plneniu a aby sme stabilizovali tieto problémy. Nedokážeme ho ešte e, vyriešiť. Komisia 27. mája predloží návrh rozpočtu. Lehota na prezentáciu pilotných programov a prípravných aktivít je 4. jún. E, tento výbor má dva programy, ktoré sa momentálne plnia. 17. jún to je lehota na e, príjmanie e, pripomienok. Príjmanie bude 20. 23. júna, v júli na pléne bude, 30. september je lehota na predloženie e, pozmenujúcich návrhov pre politi- zo strany výborov. Politické skupiny môžu predkladať pozmenujúce návrhy do 10. septembra. V októbri to bude na plenárke. 30. E, oktobra sa bude hlasovať na plenárke o pozmenujúcich návrhoch. 28. októbra sa bude hlasovať na pléne, 29. až 20. novembra to bude e, zmierovať, obdobie na zmierovacie konania. E, platobný program bude riešený v tri, trialogovom e, formáte 12. mája a my očakávame schôdzu k platbám 26. a dohodu 27. mája, takisto aj dohodu o tejto otázke. Pokiaľ ide o program, finančný program a finančný, viacročný finančný rámec, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2015, my tu máme vlastne takú istú, ist, istý odhad, môže tu dôjsť k nárastu e, týchto rozpočtových prostriedkov, ale nechcem predbiehať veci. 27. mája to budeme mať návrh rozpočtu zo strany komisie a tá taká hlavná orientačná línia, ktorú sme prijali, je e, vlastne prispôsobiť e, tento návrh v úvodzovkách a ja dúfam, že tento návrh bude v súlade s našimi prioritami a že tiež úroveň platieb v roku 2016 umožní stabilizáciu tohto problému. Ešte sú tu dva pilotné e, programy, ktoré prebiehajú. To je 4. jún. Lehota na, tieto pilot, na nové pilotné programy gramy a na prípravnej činnosti 4. jún. E, ďakujem vám za vašu pozornosť, očakávam vaše rady, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, ale takisto aj pre rast a pre inteligentný rast. Nie len, nejde tu len o teritoriálnu súdržnosť, je dôležité, aby programy fungovali a aby e, sa rozvíjali rýchlo. Je to dôležité, keď sa pozrieme aká je situácia, pretože ak nemáme programy alebo keď stiažujeme príjmanie operačných programov, môžeme vždy povedať, že sa tieto programy neplnia. Takže to potom e, e, značí, že toto nie je problém, ale že sú tu o, isté oneskorenia, isté meškania a my musíme dávať pozor, na to, že v mnohých členských štátoch kohezná politika predstavuje viac ako 50 verejných investícií a to je jeden spôsob, ako získavať pracovné miesta, rast, e, narastať e, v oblasti konkurencie schopnosti a preto my musíme túto politiku brániť. Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujeme pekne. Teraz na slovo pani Spiraky. Thank you, Madam Chair. Dear colleague... Ďakujem pekne. Chcela by som vám skoro oznámiť, že súhlasím s duchom prezentácie pána Fernandesa. Chcela by som dokonca spomenúť to tvrdenie, nevymedzujeme dostatok peňazí k dispozícii úradníkov. Myslím, že toto musíme riešiť Pracovala som na tomto stanovisku, pričom sa chcem sústredovať na témy, ktoré považujem za kľúčové nielen pre efektívne naplnenie rozpočtu, ale taktiež s cieľom získať podporu pre politiku súdržnosti. Tá je totiž naďalej najvýznamnejšou investičnou politikou, ktorá priamo vplyvňuje skutočnú ekonomiku v procese pred nami. Oceníme pomoc sekretariátu, konkrétne Karla Carvajo, z výboru REGI, potom, čo som predložila návrh stanoviska, stretla som sa s osobami komisie, diskutovali sme o kľúčových témach, ktoré súvisia s výkonom rozpočtu. A teraz mojou hlavnou prioritou je zabezpečiť, aby politika súdržnosti bola vhodným spôsobom uplatnená v praxi. Vieme, že došlo k oneskoreniam v schvaľovaní niektorých operačných programov. Máme mnoho príkladov krajín, ktoré ešte neboli schopní vyriešiť svoje problémy. Toto môže naznačovať možné oneskorenie v ehm, programovom období 2014-2020. chcela by som ešte upozorniť, že niektoré opakujúce sa témy, ako napríklad nahromadené platby, nejako neohrozia dôvryhodnosť politiky súdržnosti v niektorých členských štátoch, ako napríklad v Grécku. Politika súdržnosti naďalej je hlavným zdrojom financovania investícií Obávam sa, že e, kombinácia nahromadených platieb a taktiež oneskorenia v schváľovaní operačných programov môže spôsobiť nerovnomerné rozdielovanie rozpočtu. To nebude uzrateľné z hľadiska rozumného finančného riadenia, preto sa chcem snažiť e, o vyriešenie existujúcich problémov a zároveň chcem zmierniť e, možnosť vzniku takýchto problémov v budúcnosti. Teším sa na vaše vyjadrenia, kolegovia. Chystám sa predložiť niekoľko pozmeňacích návrhov jazykového charakteru a taktiež pozmeňací návrh, ktorý e, zohľadní Európsky fond strategických investícií a jeho možný dopad na politiku súdržnosti, pretože je kľúčové, aby dopad Európskeho fondu pre strategické investície na rozpočet e, politiky súdržnosti bol vnímaný e, v kontexte aktuálneho viacročného finančného rámca. Dovnímam sa, že sa všetci zhodneme na tom, že politika súdržnosti je a mala by ostať hlavnou prioritou nášho výboru. Teším sa na vyjadrenia a aj pozmeňovacie návrhy kolegov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Chcela by som ešte spomenúť, že máme ďalšie dva body na programe, čo sa týka rozpočtu. Jednak ide o výmenu názorov s pánom e, Fernandesom a potom druhý bod sa týka mandátu na dialog. K tomuto máme vypracovať stanovisko. Lehota na pozmeňujúce návrhy sa bude prejednávať v tomto kontexte. Ale môžeme e, o týchto dvoch bodoch hovoriť spoločne teraz, pretože na zem súvisia tieto dve témy. Teda len aby ste vedeli, tieto dva body v programe sú spojené. A teraz dám slovo pánovi Vónovi. Ďakujem. Teší ma, že ste na to upozornili, pretože ja sa možno vyjadrím k obidvom spravodajcom aj k spravodajcovi pre rozpočet, pánovi Fernandesovi aj našej spravodajkyni. Veľmi ma teší, že pán Fernandes prišiel na našu schôdzu. E, viem, že obchádza všetky výbory. E, včera večer bol vo výbore KONT Chceme e, možno mu dať vytlačiť tričko, kde budú všetky dátumy jeho prezentácií. E, pán Fernández veľmi dobre chápe význam rozpočtu a tiež chápe význam politiky súdržnosti, ako aj štrukturálnych fondov. Veľmi dobre vie, aké významné sú pre mnohé krajiny. Pre niektoré krajiny je to dokonca hlavný zdroj e, investícií do pracovných miest rastov. Teda je dôležité, aby sme mali dostatok peňazí na financovanie politiky súdržnosti v celej EÚ. A preto téma, na ktorú poukazuje, a síce nahromadenie platieb, je veľmi dôležitá pre celý Európsky parlament, ale aj pre celú EÚ, ale najmä pre náš výbor REGI. Preto by sme ho mali podporiť v jeho úsilí a v snahe vyriešiť túto situáciu. Nie je to jednoduché, pretože Vieme, že celé to stojí a pada na rade. Každý rok rada nechce uvoľniť dostatočné sumy na platby. Teda je potrebné, aby my aj komisie sme mali vhodné argumenty, aby sme dokázali kvantifikovať v číslach, koľko presne predstavujú tieto nahromadené platby. Vieme, že koncom minulého roka sme hovorili o 24 miliardách, možno tento rok to bude 20 miliard podľa mňa tých 20 miliard to bude príliš nízke číslo, pretože vieme, že všetky operačné programy e, sa budú schváľovať tento rok. Teda tých 20 miliard nepokrie e, všetky potreby. Teda musíme mať presnú predstavu o číslach, ale zároveň musíme jasne uviesť, e, aké dopady to spôsobí, ak totiž dôjde k tomto nahromadeniu platieb môže to spôsobiť eh, oneskorenia platieb eh, pre príjemcov štrukturálnych fondov. Myslím, že sa musíme snažiť pohľadať nejaké konkrétne príklady. Ak máte príklady v členských štátoch, v regiónoch, toto rozhodne pomôže presvedčiť členské štáty, že naozaj je akutná potreba riešiť túto situáciu nahromadených platieb. Toľko teda moje vyjadrenia a, eh, a mm, pána Fernandesa. Čo sa týka našej spravodajkyne, eh, jej prvý návrh podľa mňa je veľmi dobrý, poukazuje na význam štrukturálnych fondov a body 4 a 5 sa týkajú práve nahromadenia platieb. Aj tu ju podporujem, ale jej by som chcel povedať, že možno bodoch 4 a 5 by sme mali konkrétne uviesť v číslach, eh, koľko presne predstavujú tie nedostatky v platbách, tak aby bolo jasno všetkým, o koľko peniazy tu vlastne ide a taktiež by sme mali upozorniť, eh, aké dôsledky to môžu mať v praxi. Teda toľko moje návrhy našim spravodajcom. Budeme ešte o nich podrobne diskutovať a ja predložím aj pozmeňovacie návrhy, ale inak som veľmi spokojný s tým, čo nám predložili ako návrh. Ďakujeme. Teraz eh, dám slovo pánovi Zelerovi. Ďakujem, pani predsednička. A ja ďakujem pánovi Fernandesovi za jeho správu. Je to neľahká úloha, pred ktorou stojí. Pomaly si totiž uvedomujeme, že eh, naše rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci nebolo eh, možno celkom správne. Platby spôsobujú viac ako 50 miliardový rozdiel teda vznikli záväzky, ktoré do roku 2019 potom nebudú môcť byť splnené, pretože na to nebudú dostatočné prostriedky. Už sa všetko totiž vyčerpá. A zároveň vidíme, ako už povedal kolega Von, že ešte stále sú tu platby z minulosti, z minulého obdobia, ktoré ešte stále nie sú všetky k dispozícii. Keď sa pozeráme na Mm, požiadavky na platby e, z konca roka 2014, tam najlepšie štáty boli zhruba na úrovni 80%, e, boli tam aj štáty na úrovni 50% a niektoré e, štáty uplatňujú pravidlo M plus 2, niektoré M plus 3, teda toto sa bude musieť upraviť teda ešte z starých viacročných finančných rámcov, tu sú záväzky. Okrem toho, neustále vznikajú nové požiadavky rady a tam to budeme musieť skoro zastaviť. Aj keď sú tieto platby e, pochopiteľné a rozumné, napríklad čo sa týka rozpočtovej pomoci pre Ukrajinu 1,8 miliardy, tieto peniaze však musíme e, od niekoho získať. Diskutovalo sa tu o fonde FC Najskôr sa tvrdilo, že peniaze pre fond EFSI by mali prísť z európskeho rozpočtu a potom e, by sa mal využiť nástroj Connecting Europe alebo Horizon 2020. Myslím, že to sa zrušilo a nevieme, odkiaľ tieto peniaze v skutočnosti prídu, teda tie všetky miliardy, ktoré tam budú potrebné. Myslím, že toto všetko sa ešte vyostrí eh, v rozpočte na rok 2016. Už eh, tretí rok po sebe totiž z viazočného finančného rámca 2017-2020 eh, sa tu presúvajú stále tie isté témy a ako tu už povedali predrečníci, je stále že sa ukazuje, kde sú nedostatky. Musíme trvať na tom, aby blok politiky súdržnosti a blok štruktúrnej politiky aby boli jasne stanovené, e, že tam tie prostriedky potrebujeme jednak na e, nesplatené záväzky z minulého obdobia, ale najmä aj preto, aby sme dokázali splniť záväzky nového obdobia, a to najmä, e, čo sa týka ubezpečenia štátov, že nedôjde k spätnému vracaniu nespotrebovaných peňazí vo rozpočtoch štátov že už k tomu nebude dokázať. Nemôže dôjsť k takémuto vracaniu, ak sa tieto prostriedky nevyčerpali, tak sa budú presúvať na ďalšie roky. V súčasnosti ten rozdiel medzi záväzkami a platbami, ktoré sú k dispozícii, je čoraz eh, väčší. Eh, ak si to nepriznáme, tak si budeme jednoducho klamať do očí. Musíme sa snažiť o taký rozpočet, ktorý bude vyvážený, nie taký, ktorý nebude mať dostatok prostriedkov na e, pokrytie záväzkov. A čo sa týka e, štruktúrnej politiky, mm, myslím, že už teraz sú tu pochybnosti v niektorých e, štátoch a regiónoch, či štruktúrna politika, politika súdržnosti naozaj je efektívnym nástrojom na uskutočnenie investícií, ak regióny sa napríklad uberajú cestou predfinancovanie a potom celé roky musia čakať na to, kým sa im tieto peniaze vrátia. Celé to vrhá veľmi zlé svetlo na politický sektor a taktiež to spochybňuje ďalšie pokračovanie politiky súdržnosti po roku 2019. Myslím, že by sme tu mali byť veľmi prísni v našich požiadavkách, aby napríklad aj rezervný fond, ktorý existuje, štruktúrnych fondoch sa nevyužíval na žiadne iné ľahkovážne účely, iné platby, ale aby sa využíval na to, e, na čo bol vytvorený a síce, aby sa vytvárala stimuly v rámci e, ďalšieho e, naplnenia a pokrývania štruktúrnych fondov. Ďakujeme. Teraz pán Novakov. Thank you, Chair. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem zablahoželať pánovi Fernandešovi a Pirekemu za ich veľké úsilie pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 a mám niekoľko pripomienok. Politika súdržnosti je o výsledkoch a preto podľa mňa sú tri kľúčové zásady, keď hovoríme o nakladaní verejných prostriedkov. Priority, výkonnosť a obozretnosť. 3 pečka po anglicky. A preto musím povedať, e, že bode DAB 2 je 80% sú záväzky, ktoré zostali z roku 2014 e, a boli prevedené na rok 2015 a to vytvára tlak na členské štáty viacej kontrahovať a absorbovať v rámci projektov. A je tu znovu riziko nezvládnutia absorbúciu všetkých týchto prostriedkov na programovacie obdobie. Preto by sme mali e, tlačiť na e, plnenie nezaplatených pohľadávok do konca roku 2018. Prečo? Pretože požiadavky na realizáciu programového obdobia 2014 až 2020 narastie a platby MMF v rámci viacročného finančného rámca musia vytvoriť priestor pre tento proces a Druhá vec, na ktorú tu porovním, je, IFS je pre mňa stále tajomstvom z hľadiska dôsledkov pre rozpočet. Avšak, ak sú rozpočtové riadky využité na to, aby sa naplnil e, garancie v, hori- v EFSI, napríklad Horizont a podobne, ešte nevieme, čo tam bude, tak revízia rámca by mala obsahovať aj tieto riadky. A v posledných týždňoch sme začali hovoriť dokonca o prebytku EFSI, IFSI e, a vsi, ak by tam bol nejaký prebytok. Takže ak je tam e, prebytok v, v FC, tak by to malo ísť do rozpočtu EÚ a nie do záruky. A nakoniec reforma vlastných zdrojov by mala začať v roku 2016, tak aby sme už mohli o tom rokovať počas revízie viacročného finančného rámca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám veľmi pekne. A teraz pán Fanisteroj, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je dobré, že mám takúto príležitosť hneď tu hovor- sedieť pri Fernandezovi a našimi kolegami a že môžeme hovoriť o situácii, ktorá vznikla. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako vyzerá spolupráca medzi REGI a výborom pre E, rozpočet pre financie, tak e, to je, máme tu kolegov, ktorí sedia v obidvoch výborov a to je dobrý príklad a preto sú dobre informovaní. A čo tu zohráva tiež úlohu v našom regionálnom výbore je tá skutočnosť, že máme nielen nedostatky v platbách alebo nezaplatené platby, ale má to aj svoje dôsledky. To nie je len otázka rozpočtová, ale aj zásadná otázka ak si niekde objednám jedlo, ktoré som skonzumoval, pochutil si na ňom a neviem ho zaplatiť potom, tak e, mám z toho problémy, nie? Tak sú z toho dôsledky. To je proste správanie, ktoré je v Holandsku ne- neakceptovateľné. Takže my sa musíme ak- zaoberať nielen tým, že je to nepriateľné, ale aké to má dôsledky. Ak máme e, oprávneného, ktorý odviedol prácu na priority EÚ a nedostal za to svoje peniaze, tak pozor, pozor. Tu nejde len o vzťahy medzi vládami, ale tu sú zahrnuté aj individuálne osoby, súkromné osoby, Máme rôzne formy predsa spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom. Podnikatelia, súkromné osoby tam skladajú svoje peniaze a nemôžete povedať jednoducho týmto ľuďom, že vám nemáme ako zaplatiť. Takže dôsledky tohto backlogu sú veľmi veľké. A o účinkoch backlogu sme prijali už aj uznesenie v septembri na, na schôdzi, kde sme sa spolu stretli a kde sme o tom hovorili aj s komisiou. Takže keď hľadáme metódu, tak by som chcel mať rád stáleho spravodajcu v nasledujúcich rokoch vo výbore REGI, ktorý nás bude informovať o situácii v backlogu, aby sme vedeli, pretože členské štáty e, museli nejako vedieť o tom, že tu vzniká tá, tento rozdiel medzi odvedenou prácou a za, nezaplatenými faktúrami. A a predsa keď sa neskoro začne, to je len pozitívne, nie? Pretože ten nedostatok peňazí e, takto nejako prekrieme, ale potom je tu tá otázka absorcie za predchádzajúce obdobie. Možno tam to nebolo tých 100% a vznikol takto priestor na uskutočnenie platieb. Takže potrebujeme jednoducho sa venovať so všetkým, všetkým účinkom, aby sme presne videli, ako to vyzerá, ako to riešia členské štáty ako sa riešia tieto opozdenia v platbách, ako riešia problémy tie oprávnené osoby, ktoré nedostali platby. A jednoducho keď začneme nové obdobie, by sme sa mohli totiž stretnúť s ľuďmi, ktorí povedia, že to je super mať európske programy, Európsky sociálny fond, ale nikdy nedostanete peniaze na čas, okrem toho vás buzerujú rôznymi kontrolami. Pozrite sa na to, ako to vyzerá s tými európskymi peniazmi. Možno, že o ne vôbec nebudeme mať záujem, takže sú tam rôzne vedľajšie účinky Eh, aj niektoré, ktoré sme neočakávali. Sú tam tie, pán Fernández uviedol dobre posúdenie finančných dôsledkov a ja si myslím, že v našom výbore by sme mali mať stáleho spravodajcu, ktoré by to, ktorý by to sledoval, ktorý by mohol prísť a povedať, mám informácie z komisie o tom, čo sa deje, sú tu určité eh, dôsledky, pretože my nemáme informácie na čas a my to musíme brať vážne, musíme to zohľadniť v našej metóde práce a preto si myslím, že máme mať e, neustálu, stálu debatu s komisiou a s výborom v našom výbore, tak, aby sme vedeli presne, ako sa stav vyvíja a správne o tom diskutovali. To je môj príspevok a možno, že by sme mohli v tomto výbore aj o tom e, uvažovať, ako ďalej pokračovať. Pán Fernández hovoril aj o pilotoch a o tých stálych opatreniach, akciách, ktoré plánujeme. Sú tam existujúce predstavy, nové nápady a určite sa k tomu ešte vrátime. Na záver si myslím, ako som už povedal, že naša najdôležitejšia akcia je mať e, čísla rozpočtu z, e, z komisie a e, konfrontovať to s tým, čo sa deje a s komisiou tak, aby sme na to neustále upozorňovali a preto potrebujeme stálu vyjednávaciu delegáciu. A ešte by som chcela povedať, že musíme uvažovať aj o dlhodobej perspektíve. Ak tu nebudeme mať jasno, tak sa dostaneme do situácie, že máme mnohé veci, ktoré sú finančne dôležité pre obdobie po roku 2020. A preto potrebujeme veľmi dobrú finančnú politiku, aby sme sa dobre pripravili na všetky obdobia a tu musíme spolupracovať s ostatnými výbormi a s komisiou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa chcem poďakovať pánovi Fernandesovi, a kolegovi Spirakimu za to, že zdôraznili problém nezaplatených faktúr, problém backlogu ako jeden z najdôležitejších problémov, pretože to je naozaj o dôvere v EÚ, v rozpočet EÚ a v koheznú politiku. My sme tí, ktorí e, prišli so smernicou o platbách na čas pre členské štáty, kde sa hovorí, my sme schválili takú smernicu, že tá splatnosti je 60 dní a EÚ je potom tá prvá inštitúcia, ktorá nedodržiava túto lehotu. To je veľký problém. Keď sa zamýšľam nad rozpočtom, nad zaviazanými prostriedkami a tak ďalej, mám jednu otázku, vyčlenenými prostriedkami a podobne. Ja si myslím, že tu máme problém s manažmentom európskeho rozpočtu. Každý rok máme zaviazané rozpočtové prostriedky na určitej úrovni, povedzme 100. A potom každý rok máme platobné prostriedky na inej úrovni. Raz to je 20, raz 50, 100, 80, podľa toho, ako sa politiky v praxi realizujú. Takže v zásade v niektorých rokoch máme prebytky medzi platbami medzi pardon, príjmami do rozpočtu a platbami, ktoré musíme uskutočniť. Ale v zásade v tých rokoch, keď máme prebytok, tak vtedy musíme šetriť na budúce roky, pretože v niektorých budúcich rokoch nebudeme mať takýto prebytok budeme potrebovať viac peňazí, pretože vtedy budú platby vyššie než rozpočto, e, e, nezaviazané prostriedky alebo príjem e, rozpočtu EÚ. A preto máme problémy, pretože jednoducho sme v minulosti nešetrili na budúce obdobia, keď viem potrebovať viac peňazí. Takže možno by bolo treba zmeniť politiku riadenia rozpočtu EÚ pretože ak ju nezmeníme, budeme mať vždy tie isté problémy a tie, e, tie isté dôsledky. A toto je ďalší bod, ktorý súvisí s tým backlogom. A tretia vec sa týka ďalšieho úvahy z výboru e, ECON. To sa týka financovania štrukturálnych reforiem. Hovorí sa, že by sme mali nájsť priestor v rozpočte EÚ na to, aby sme mohli motivovať krajiny implementovať štruktúrálne reformy. Takáto motivácia by mala byť s transferov z EÚ rozpočtu. To znamená, takto by sme mali podporovať a pomáhať krajinám pomocou finančných stimulov na to, aby realizovali štruktúrálne reformy ale problémom je, že potom budeme motivovať rovnako všetky krajiny, takže aj tie krajiny, ktoré potrebujú podporu, ako aj krajiny, ktoré ju možno nepotrebujú, pretože sú už rozvinutejšie, majú dosť priestoru, majú fiskálnu kapacitu na, ref- na financovanie štrukturálnych reforiem. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa v roz- vo výbore pre rozpočet nad tým zamýšľali, a aby sme koheznú politiku formulovali tak, že sa z nej nebudú čerpať ďalšie prostriedky, teraz politiky súdržnosti nebudú odvádzať prostriedky na takéto štruktúralne reformy. Tak pán Olbricht, áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že rozdiel medzi výborom pre rozpočet a pre regi je, že my sa zaoberáme realizáciou a praxou tu na vo výbore pre regionálne otázky rozvoj a mali by sme sa zamerať aj na niektoré body, ktoré sú dôležité pre rozpočet a realizáciu, teda rozdiel napríklad medzi záväzka, zaviazanými prostriedkami a platbami. Ten rozdiel, ktorý je vo viaceročnom finančnom rámci, bol plánovaný na to, aby sa presunuli problémy do rokov 2020, 2021, 2022. Prečo? Pretože ten rozdiel medzi platbami a zaviazanými prostriedkami by sa mal vykryť pravidlom N+, a e, rezervou na výkony, performance reserve. Tá sa začne využívať v rokoch 2021 21, 22. To znamená, že zaviazané prostriedky nebudú 7 rokov, ale 10 rokov a platby sa robia každý rok. Takže mali by sme si to uvedomiť, že ak znížime možnosť a zoberieme peniaze z e, zaviazaných prostriedkov, tak budeme mať vážne problémy v roku 2020. Na to nesmieme zabúdať. Druhá vec je, že v minulosti v minulosti, to znamená 2004 až 2005, to, bol, to bola iná situácia než dnes. Tam bola iná stratégia a otázka je, že áno, mali sme rezervu, ktorá sa nevyčerpala a nevyplatila, ale dnešná situácia je úplne iná. Nemáme žiadne peniaze, ktoré by sa nevyčerpali. Naopak, nemáme dosť peniazy na zaplatenie účtov. Takže tu potrebujeme úplne inú stratégiu možno nie stratégiu, ale to je iná situácia. Ďalšia vec je, že pre výbor je dôležité to, kto čaká na peniaze. To je dôležité. Kto čaká, to nie je stále jasné. V niektorých členských štátoch platobné orgány, čo je minister, alebo platobný orgán ministerstvo financí platí konečným príjimateľom a potom štátny rozpočet, to znamená ten platobný orgán čaká na peniaze z komisie, z Bruselu. A teraz otázka je, kto čaká. Čaká štátny rozpočet, ale koneční príjemcovia už majú peniaze, oni necítia tento tlak. Tento tlak je medzinárodným rozpočtom a európskym rozpočtom. Nezabúdajte na to, že v zmluve máme text, ktorý hovoríme, že komisia má dva mesiace na to, aby zaplatila, ak sú peniaze v rozpočte. Ak nie sú peniaze v rozpočte, tak komisia neplatí. Takže otázka je, kto je obeťou, kto je vinný. Veľmi často je to tak, že štátny rozpočet je obeťou a tu dochádza k zmene postoja e, národných vlád ku politike súdržnosti ktoré hovoria, že my plníme naše povinnosti voči regiónom, mestám a podobne, ale nedostávame peniaze z Európskej komisie, takže otázka je, že či od, to funguje, ako máme robiť prácu, keď, alebo kto robí tú prácu, keď nemáme peniaze. Takže tento backlog môže mať veľmi vážny dopad na koheznú politiku, pretože strácame dôveru dôveru v súdržnú politiku, v politiku súdržnosti nie je to len preto, že to bolo veľmi zložité pre štátne správy a podobne. Ľudia sa stiažovali na to, že je to náročné. Teraz sa stiažujú na to, že nie sú peniaze. A každý to vie, že nie sú peniaze. A v ročnom rozpočte vieme, že aj nám tie peniaze chýbajú. Takže je to tak, ako sa to vysvetlilo. To, čo my pripravujeme, je otázka starého backlogu za roky 13, 14, 15, čo sa presunulo na rok 16. A v roku 16 môžeme očakávať 20 miliard, tento rok 20 miliard. A komisia hovorí, že na konci roku 16 to budú dve, to bude tiež. To znamená, že všetky staré dlhy sa zaplatia. Rok 7, e, 13 budeme mať N+, potom pravdepodobne zaplatíme konečnú sumu vypočet, čo je 3 niečo miliard. A potom samozrejme to, čo sa plánuje, alebo tie 4, 2, 2 miliardy, tie 2 miliardy sú výsledkom toho, že sme už zaplatili všetky staré dlhy, ale potom ako je to s novými platbami, ktoré prídu v roku 16, Budeme to volať backlog, alebo to budeme volať nová situácia, ktorá vytvorí nezaplatené e, faktúry o dva roky. Vlastne potrebujeme vytvoriť mechanizmus a nielen naplniť medzeru, to je tá stará medzera. My potrebujeme mechanizmus do budúcnosti, aby sme sa vyhli takejto situácii, keď budeme pripravovať rozpočet na rok 16 Takže otázka je, či v rozpočte na rok 16 budeme mať dosť platieb na, peňazí na to, aby sme zaplatili nezaplatené veci z roku 15, aby sme zaplatili konečné vyúčtovanie v 23 plus všetky nové platby, ktoré prídu pred oktobrom, pretože komisia bude musieť zaplatiť pohľadávky, ktoré prídu pred oktobrom. Po oktobri je to 17 Takže je to veľmi zaujímavé. A tá otázka, ktorú máme v rozpočtovom výbore, je, že čo je priateľná úroveň backlogu nezaplatených faktúr. A to je to, čo, alebo hovoríme teda vlastne o udržateľnej úrovni. Je to 2, je to 5, alebo komisia hovorí 10. Čo je udržateľná úroveň nevybavených pohľadávok a, hovor, a o čom hovoríme? Oktober, medzi oktobrom a decembrom. Medzi oktobrom a decembrom sa to odvádza už do ďalšieho roku. Takže je rozdiel, o čom hovoríme, ale sú skutočné nebezpečenstvo pre politiku súdržnosti ako takú je to, že čo robíme, či to funguje, či je to naozaj efektívne a toto sú tie otázky, ktoré prídu z niektorých členských štátov veľmi rýchlo a určite povedia, že možno by sme to mali zmeniť. A možno, že táto diskus, diskusia len pre, mm, e, pre to najčistejšie a zbytok pôjde do inovácií, tak uvidíme a jednoducho nevybavené veci sú len symptómom, nie príčinou všetkého. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či sa chcú vyjadriť ďalší kolegovia. Ďakujem veľmi pekne, za sa, že nikto. Ďakujem všetkým za účasť. E, ešte možno pán, pán Isteroj. E, mohol by som hovoriť o úlohe regie v tejto celej veci. Ja sa chcem ale vyjadriť k tomu plán platieb, ako to nazývate, Európskej komisie. To je niečo, čo sa bude riešiť vo výbore pre rozpočet. Bude tam nejaký formálny návrh, niečo, k čomu sa budeme môcť aj my vyjadriť pretože my sme tí, ktorých sa to najviac týka. Doteraz sme mali plán platieb, ale nebolo plánované, ako sa budú tie platby realizovať. A Jan správne hovorí, Albrecht tiež, že tu sa riešia len tie staré nevybavené veci. Nie je tam žiadna väzba na budúce roky, na nový začiatok. Takže musíme pokračovať v tejto debate a možno, že by ste sa mohli dnes vyjadriť k tomu, ako lepšie spolu spolupracovať, ako môžu výbory spolu lepšie spolupracovať. Ďakujem, pani Steroj. Áno, chcela som dať slovo pánu Fernandesovi, ale chcela som povedať jemu aj všetkým kolegom, že vidíte, ako hlboká je táto diskusia to výbore regi a my všetci chápeme význam rozhodnutí, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2016, pretože to je ten rozhodujúci moment na to, aby sa model zmenil, aby sa zmenil vzorec, aby sme pochopili, čo je priateľná úroveň nevybavených platieb, ako povedal Fanisteroj, ale aby sme aj zaručili pokračovanie e, politiky súdržnosti a aké výsledky môžeme od tejto politiky očakávať, čo je veľmi dôležité pre veľký počet členských štátov. Viac ako 50 investícií totiž prichádza z balíku politiky súdržnosti v niektorých členských štátoch. A my sa zamýšľame, zamýšľame nad tým, ako opajovať úlohu politiky súdržnosti, ako ju naviazať na politiku rastu a tvorby pracovných miest a ako prepojiť naše úsilie a vaše úsilie e, pri zmene modelu tvorby rozpočtu, aby sme sa vyhli bývalým e, rizikám a zabezpečili úspech politiky súdržnosti. Takže dávam vám slovo a chcem sa spýtať, či môžete reagovať na naše otázky a obavy. Ďakujem. To, čo prezentuje komisia, to nie je skutočný plán platieb, program platieb, to sú prvky, ktoré sa týkajú platieb a v súčasnosti komisia nehovorí, ako e, bude prebiehať riešenie tejto otázky platieb. Máme tu e, globálny rámec pre platby a netýka sa to len kohezné politiky Samozrejme, že my musíme rozlišovať medzi záväzkami a e, platbami, to už bolo vysvetlené a máme tu pravidlo N plus 3. Treba na to dávať pozor, pretože niekedy ľudia hovoria o otázke platieb a povedia, áno, otázka platieb to je problém politiky súdržnosti. To nie je problém politiky súdržnosti a pravidlá, ktoré sú prijímané, e, nie sú spochybnené, tie sú rešpektované. A samozrejme, že my tiež potrebujeme pravidlo. Ja neviem, e, či N plus 3 je dosť, či by stačilo N plus 2, ale to sú členské štáty, ktoré prijali toto pravidlo N plus 3. Niekedy členské štáty a ministri financií si neuvedomujú to, aké peniaze musia prevziať. To je ďalšia vec. A potom my môžeme hovoriť o istých výškach sum od okamihu, e, keď povieme viac nie je e, možné. E, to sú, aby som použil také sympatické slovo, to sú také udržateľné, priateľné sumy ale my musíme disponovať systémom, kontroly s istými e, vzorcami a s istými premennými, e, kde by sme mali mať aj nejakú takú e, klauzulku, ktorá by zazvonila na poplach v prípade, že sa tam vyskytnú rizika. Otázka pladieb a program pladieb, ktorý nie je skutočným programom pladieb, to sa netýka len rozpočtu na rok 2016, a ten začne byť plnený tento rok. Aj rozpoče- týka sa to aj rozpočtu na 2015. Pravdou je, že aby sme túto otázku vyriešili, budeme potrebovať živé peniaze. E, už máme malý rozpočet a máme rozpočet, ktorý e, sa každý rok zmenšuje, najmä rada sa snaží o jeho redukciu a e, príjmajú sa záväzky, E, s nádejou, že ich nebude potrebné všetky preplatiť. A ešte odpoveď na otázku, ktorá tu odznela, a ja sa chcem aj kolegovi, ktorý to nadniesol, poďakovať. Každý rok máme istý prebytok, ale prebytok, každoročný prebytok, na rozdiel od toho, E, čo, sa, čo by sme očakávali, nejde do budúceho do ročného rozpočtu. A my očakávame od ročného finančného rámca istú flexibilitu tak, aby, aby nepoužité e, peniaze, záväzky, aby sa dostali do takej globálnej marže na budúci rok. To sú marže, ale aj tak Chceme túto flexibilitu, ale pre platby nemáme túto flexibilitu. Máme tu vážny problém z roku 2014. Na stole bolo 5 e, miliard eur pokút, mali sme 24,7 miliard nezaplatených pohľadávok a členské štáty chceli e, vziať všetkých týchto 5 miliard a e, vziať si ich do svojich vreciek. A normálne by bolo vziať e, týchto, tieto miliardy a e, vlastne e, pomocou nich vyrovnať to, čo nebolo zaplatené. Čo by sme mali robiť? Mali by sme, my budeme revidovať viacročný finančný rámec. Máme tu hlavného spravodajcu Olbrichta, ktorý tieto otázky veľmi dobre pozná. V revízii viacročného finančného rámca 2017 by sme sa sna- mali snažiť vyriešiť tento problém, lebo spôsob, akým sa doteraz tento problém riešil, je veľmi ľahký spôsob. My platíme minulosť a my oneskorujeme platby na súčasné operačné programy a môžeme mať aj ďalšie pokušenie, nebudeme mať dosť peniazy, tak jednoducho neotvoríme tie toky. Takže to je ďalší spôsob, ale to je vlastne e, politika. Pravda je taká, že my sme prijali viacročný finančný rámec, ktorý nebol res, rešpektovaný a ktorý nerešpektoval, alebo ktorý nerešpektuje záväzky, finančné záväzky, ktoré boli prijaté. Spôsob vyriešiť to E, prostriedkami a sumami na nezaplatené s istými maximálnymi alebo udržateľnými e, plafonmi. Komisia hovorí pozor, pozor, lebo je tu toľko faktúr, ktoré prichádzajú, že to prekoná tieto sumy. Máme tu ešte aj e, systém prevencie. Dobre, ale spôsob, ako to podľa môjho názoru môžeme vyriešiť, je, to je veľmi ťažký boj to je revízia viacročného finančného rámcu roku 2017. A posolstvo, ktoré je veľmi dôležité, a je to pravda, že toto nie je problém politiky súdržnosti, toto je problém pravidiel, ktoré boli prijaté. Netreba hovoriť, že je najlepšie mm, prehodnotiť politiku súdržnosti a klásť si otázku, či to stojí za to alebo nie, to je nebezpečné, pretože máme ešte veľ, veľa, veľa prostriedkov v resta likide, teda veľa prostriedkov na likvidáciu a e, niektorí kritizujú politiku srdečnosti, le nepozna, lebo nepoznajú veľmi dobré pravidlá, ale ďalší ju kritizujú práve preto, že e, rozumejú veľmi dobré pravidlám, ale nemajú radi túto politiku. A my vieme, že táto politika pomáha výskumu, pomáha inovácii, pomáha zamestnanosti, je dôležitá pre všetky členské štáty a nie len pre tých, ktorí prispievajú. A je tu ešte ďalší program, najväčší program, a síce, že rozpočet Európskej únie je malý a nemá skutočné vlastné zdroje. To je e, podstata toho hlavného problému. A kým nebudeme mať vlastné zdroje, tak budeme mať stále túto otázku. Máme tu dva členské štáty, Nemecko a Francúzsko, ktoré sú zodpovedné za 38 e, rozpočtu 28 krajín. To je práva, pravda, Všetci sa pozerajú, ako sa peniaze delia medzi pri, čistých prispievateľov a e, poberateľov. A predsa existuje tu niečo, čo by malo tieto problémy e, riešiť. V roku 2016 to však nevyriešime. V roku 2016 sa to pokúsime stabilizovať, ale urobíme všetko preto, aby záväzky, ktoré sme prijali a aby e, viacročný finančný rámec nebol ohrozený, nebol spochybnený a aby bol rešpektovaný. Ďakujem. Thank you very much for the very honest. Ďakujeme pekne za veľmi e, čestné, otvorené odpovede na naše otázky. V každom prípade vás veľmi radi, kedykoľvek privítame v výbore REGI na ďalšom stretnutí. Um, Madame Spiraki. Pani Spiraky. Ďakujem. Myslím, že kolega Albricht poukázal na tie skutočne podstatné otázky, či môžeme zachrániť politiku súdržnosti, alebo či sa už e, začalo so zľavovaním štandardov. Nede tu len o dôveru, ale napríklad v Grécku pre malé a stredné podniky, pre univerzity. Tu ide o otázku prežitia. A musíme dodržovať pravidlá, musíme zaplatiť faktúry do 60 dní. Otázka však nie, či sa to vôbec dá. Chcela by som ešte požiadať o doplnenie môjho stanoviska o krátky odsek e, o udržateľnosti e, nahromadených faktúr. Ďalej, po druhé, plánovala som e, doplnenie malý pozmeňovací návrh, ktorý sa týka platebného plánu komisie a tiež s otáznikom, či tu ide len o zoznam veci, ktoré treba zaplatiť ďalej. Po tretie, súhlasím s kolegom Ivanom, že musíme motivovať krajiny, ktoré majú problémy so svojimi hospodárstvami, aby uplatňovali štruktúrne reformy, pretože tieto reformy sú kľúčové pre ekonomiky v krajinách, ktoré sú predmetom programu, alebo pre nové členské štáty. Teda musíme ich motivovať nejakým spôsobom. Teším sa na príspevky kolegov. Ďakujem. OK. Ďakujeme. Máme zástupcov Európskej komisie prítomných. E, chcete zareagovať? Alebo vystúpite v ďalšom bode, dobre. Takže teraz prejdeme ďalej v programe. Ešte musím pripomenúť, že Pani Spiraky e, pracuje na stanovisku pre výbor e, pre rozpočet, taktiež tu ide o mandát na trialóg. Navrhujem, aby sme stanovili lehotu na návrhy na útorok 12. mája na poludne. Potom by sa nám e, mohlo podariť hlasovať 17. júna na schôdzi a hlasovanie o výbore pre rozpočet prebehne 22. a 23. júna. Takže snáď sa to podarí stihnúť. Teda lehota na poznice návrhy 12. maj. Ďalej nasleduje delegovaný akt o súkromných a verejných partnerstvách. Máme schválený akt, ktorý prijala komisia. Delegovaný akt sa týka verejno-súkromných partnerstiev. Konkrétne ide o náhradu príjemcu. Taktiež z toho vyplývajú sa povinnosti a minimálne požiadavky, ktoré sa majú zahrnúť e, do dohôd o PPP. Ide o dosť e, vysoko odborný návrh bol poskytnutý parlamentu vo všetkých jazykoch 28. apríla a potom sme vám to zaslali e-mailom 29. apríla. Parlament môže vyjadriť námietku do dvoch mesiacov delegovanému aktu. Musí však schváliť návrh uznesenia, ktorý predloží príslušný výbor, kde sa poukáže eh, na dôvody, prečo parlament namieta podľa pravidla 105 ak e, si to výbor želá, môže požiadať o rozšírenie e, preloženie tohto dvojmesačného obdobia. Ak e, výbor nejako nezareaguje po dvoch mesiacoch, teda delegovaný akt bude považovaný za schválený. Teda takáto je situácia, čo sa týka pravidela postupu. Teraz dávam slovo zástupcom komisie na krátku informáciu o kontexte tohto aktu. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, dobré ráno. Budem naozaj veľmi stručný. Pokiaľ ide o obsah delegovaného aktu, tak radi samozrejme poskytneme aj e, neskôr technickejšie vstupy. Na úvod chcem povedať, že tieto tri články 62 a 64 nariadenia o spoločných ustanoveniach navrhol spolu zákonodarca Navrhol ich preto, aby bolo jasnejšie, ako majú fungovať operácie financované PPP. A preto jeden z týchto článkov 6.2 definuje spôsob, ako môžeme PPP považovať za beneficienta, za príjemca. To je článok 6.2. Pardon, 6.3. A zákonodárca dal komisii možnosť určiť ďalšie podmienky, ktoré sa budú uplatňovať, keď príjemca, keď sa beneficient zmení. Je to preto, je to veľmi zložité, tá konštrukcia PPP je veľmi zložitá a takto dokážeme zabezpečiť, že keď sa jeden z partnerov zmení a má to dopad na toho beneficienta, tak tie podmienky, ktoré boli pôvodne dohodnuté, sa prenesú z jedného na druhého. Takže toto je uvedené v tomto článku tak, aby bolo uvedené aj, že ten nahradzajúci orgán musí poskytovať rovnakú úroveň služieb, ako bol v pôvodnom PPP kontrakte. Tá druhá časť delegovaného aktu sa týka článku 64 a tu je to znovu veľmi technické. Článok 64 uvádza výnimku, derogáciu, ktorá za určitých okolností umožňuje PPP uzavreté s verejným orgánom na výdavky súkromnej e, časti, aby sa tieto považovali e, za e, výdavky takého druhu, ktorý si vyžaduje založenie Eh, escrow account, teda eh, správcovského účtu a takto by mali byť vytvorené zmluvné podmienky, ktoré zabezpečujú takúto konkrétnu situáciu. Sú tu určité požiadavky na podávanie hlásenia a podobne. Ako som povedal, toto je ten delegovaný akt, ktorý je veľmi technický. Sú tu uvedené rôzne konkrétne podmienky pre PPP, ktoré fungujú podľa článkov 63 a 64. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto stručnú informáciu. Chcem sa spýtať členov výborov, či sa chcú k niečomu vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne a v takomto prípade navrhujem, aby výbor nežiadal ďalšie rozšírenie e, dvojmesačného obdobia na námietky, na predlženie tohto, predlženie tohto obdobia, ale hota je 11. maj pondelok o 5. popoludní. Dovtedy môžete sekretariatu poslať akékoľvek návrhy uznesenia, ktoré namietajú voči tomuto aktu, ak máte takéto. Ďakujem, je to pre vás priateľné, dobre, takže súhlasíte, ďakujem. Ďalším bodom je schválenie rozhodnutia koordinátorov. Koordinátori sa stretli včera a rozhodnutie ste dostali e-mailom. Chcem sa spýtať, či máte námietky. Áno, pani Krel, áno, ďakujem. Pani predsednička, videla som tento program hearingov v druhom semestri a myslela som si, že sme sa už rozhodli, že budeme postupovať v duchu návrhov EPP o znížení e, administratívnej záťaže, pretože posielame do Chorvátska delegáciu, ktorá sa stretne s ľuďmi z e, Jadranského regiónu a my potrebujeme len návrh EPP na toto vypočutie, myslím si. Áno, na konci našej diskusie včera som požiadala všetky politické skupiny, aby písomným spôsobom navrhli svoju predstavu o vypočutiach, hearingoch. Preto je to tu takto napísané e, v, tých, v, v zápisnici, ale toto sa môže zmeniť, ak budete na tom trvať pokiaľ ide o toto prvé vypočutie. Pán pán minister, k tomu istému bodu, keď som si prečítal zápisnicu, nemal som z nej dobrý pocit, pretože nie je správne e, zapísané to, o čom sa debatovalo. Myslím, že sme hovorili o tom najmenej 15 minút, o tých hearingoch. A nebolo to len, že do konca mája máme predložiť nejaké návrhy, ja som povedal, že to dáme tento týždeň, pokiaľ ide o hearingy. Vôbec sme nehovorili o konci mája. Nie, my chceme pracovať. Našim hlavným problémom je, že nemáme jasné návrhy Európskej komisie a my sa spomalujeme v našej práci. My to nechceme, my nechceme mesiac čakať na nové nápady. Nie, tento týždeň nové nápady ako pani Kreo povedala, chceme pracovať na tomto zjednodušovaní. Chceme mať tento hearing a ďalšie aktivity. Ak nebudeme nič robiť s hearingom o Jadranskom a Jonskom makroregióne, to sa skončilo na rokovaní. Povedali sme, že tam pôjde delegácia a tým to skončilo podľa mňa. Takže môžeme upraviť zápisnicu, dobre? Budem akceptovať, rešpektovať návrhy akejkoľvek z politickej skupiny a ak budeme mať návrhy na hearingy, budeme ich akceptovať, ako sme sa dodli včera. Ale pokiaľ ide o toto konkrétne vypočutie, tak tam sme sa všetci dohodli a očakávame vaše písomné návrhy e, e, v Bire, predsedníctve. Ďakujem, veľmi rýchlo to dostaneme, čiže sme na týmto smerom. Súhlasíme, že budeme mať tento hearing a čo najskôr pošleme návrh Biru predsedníctvu a všetky ďalšie skupiny vyzývam, aby predložili návrhy vypočutí. Súhlasíte s týmto? Pán Zeller, chcete niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Malá poznámka. Videl som že koordinári sa vzdávajú stanoviska k prozbe komisii, komisie o 630 tisíc eh, eur na technickú pomoc pri globalizačnom fonde. Takže mali by sme sa naozaj zamyslieť nad čím, či tento globalizačný fond je naozaj to, na čo vznikol. Je to taký tieňový rozpočet a všetko, čo sa financuje cez tento fond, sa musí stiahnuť z iných rozpočtových riadkov. A práve sme o tom hovorili, aká je táto situácia zložitá. Podľa mňa to nie je, nemá ani rok. Máme už 27 návrhov na podporu z tohto globalizačného fondu od členských štátov. Pozrel som si väčšinu z nich a to vôbec nesúvisí s globalizáciou. Ide o to, aby sme prijali opatrenia na trhu prácu, ktoré e, normálne padajú do, spadajú do kompetencie členských štátov a tu je žiadosť o financovanie z európskych prostriedkov. A ja myslím, že to nebol účel. Napríklad, ak máme veľký podnik ako Air France, ktorá, ktorý prepustí 3000 ľudí, ja ich lutujem, ale to nesúvisí s globalizáciou, ale na tom, že e, letecká spoločnosť mala v posledných rokoch zlý manažment a takto to vyzerá s tým celým zoznamom. Sú tam mnohé štátne podniky, ktoré chcú platiť opatrenia trhu práce z európskych peňazí. A ak teraz ešte aj komisia chce technickú pomoc pri e, e tejto pomoci, tak odkiaľ majú prísť tieto peniaze? Ak členské štáty majú tieto čiastky v svojich obálkach ESF a takto by to financovali, tak mi je to v zásade jedno. Európsky sociálny fond je aj na to, aby podporoval opatrenia na trhu práce, ale potom sa nemôžu tieto prostriedky čerpať alebo odobrať z iných riadkov rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len spomenúť, že to bolo rozhodnutie koordinátorov a, a ja nebudem takto komentovať každé rozhodnutie. Pani Krev, Áno, možno je to problém, ale to sa nedá riešiť cez stanovisko k tejto veci. Musíme sa zamýšľať nad tým, že ak náš rozpočet chce, aby sme sa e, zamýšľali nad tým, či je globalizačný fond ešte vôbec primeraný, musíme tu mať diskusiu alebo ja neviem, správu z vlastnej iniciatívy. A ja viem, že toto nariadenie ku globalizačnému fondu je schválené a e, platné, takže potom musíme mať nejaké prehodnotenie v strednom období, midterm review a potom sa k tomu tam venovať alebo mať toto stanovisko, ja neviem. Ja som to chcel len spomenúť, pretože je to pre mňa problém. Predtým sme vždy písali listy na rozpočtový výbor, že jednomyselne súhlasíme a teraz sa píše väčšinou, lebo ja som povedal, že ja tieto návrhy v takomto rozsahu, e, ako sú uvádzané, nebudem schvalovať, pretože nevidím e, ich opodstatnenie na financovanie z globalizačného fondu. Ďakujem, pán Fanisteroj. Len poznámočka k tomuto konkrétnemu bodu stanovisko, nestanovisko. Tu neišlo o systém ako taký, ale išlo tu o technickú pomoc. Takže je to veľmi limitovaný bod a pozrime sa na to, ako dokážeme zaradiť do programu. Máme viac takýchto možností, nástrojov, ktoré by sa mohli použiť na to, aby debata, debata začala dobrým smerom. Treba sa nad tým zamyslieť a netreba e, znovu začať e, hovoriť o stanovisku k technickej pomoci. Ja som chcela mať istotu, že týchto 630 tisíc eur nepojde z tých prostriedkov, ktoré sú určené na štruktúrálnu politiku a politiku súdržnosti. Ak to pôjde z ESF, tak mi na tom nezáleží. To má ešte ako také e, opodstatnenie, ale v žiadnom prípade z EFRE a z kohezného fondu. Ďakujem. Takže odpoveď je taká, že to bolo rozhodnutie koordinátorov k tomuto veľmi konkrétnemu bodu a stanovisku. V budúcnosti sme otvorení diskutovať o tomto probléme a zistiť, ako vysvetliť naše stanovisko a ako reagovať na vaše otázky k tomuto fondu a jeho zmyslu. Chcem sa spýtať, či máme ešte nejaké ďalšie pripomienky k zápisnici. Takže mám za to, že zápisnica je takto schválená. Je tu táto zmena, ktorá sa týka hearingu. Chcem sa spýtať, či máte niečo do bodu rôzne. Vyzerá to tak, že nie. Zdá sa, že nie. Takže musím vás informovať, že naše ďalšie stretnutie bude v stredu 17. júna od 9. do poludnia. A v mene všetkých sa chcem poďakovať tlmočníkom Ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú ste odviedli a končím dnešné rokovanie a želám vám veľmi úspešný deň.